Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, let us come to our final item of today's meeting. Takže bod číslo 10. Dovolte, aby som privítal pana Vladima Pristajka, ministra zahraničných vecí Ukrajiny. Pán Pristajko, je nám veľkou cťou, že ste tu medzi nami a ďakujem, že ste tak rýchlo prijali naše pozvanie a prišli pred náš výbor, takže vítajte v Bruseli. Vy poznáte toto miesto veľmi dobre, lebo ste boli vedúcim ukrajinskej misie e, pri NATO posledné roky. A ako som už povedal, pán Pristajko bol takmer na čas, ponáhľal sa z Luxemburgu do Bruselu, prišiel z rokovania ministra, ministrov zahraničných vecí my sami sme zvedaví, o čom ste hovorili, takže možno aj nám poviete niektoré zaujímavosti. Určite tu poznáte niektoré zaujímavé tráve, tváre poslanci z rôznych politických skupín a viem, že my musíme začať čo najskôr dialog s novou vládou Ukrajiny, našim susedom a partnerom a je najväčšou prioritou práce našho parlamentu v najbližších piatich rokoch. Myslím, že nemusím zdôrazňovať, aká silná, intenzívna bola naša spolupráca s našimi ukrajinskými partnermi a určite chceme naďalej v tom pokračovať. Takže by som teraz hneď odovzdal vám slovo a rád od vás počul niečo o tom, aká je európska agenda vašej vlády, ako vidíte bezpečnostnú situáciu. Takže dám vám slovo približne na 15 minút a potom by kolegovia mohli ešte položiť otázky, ak by ste súhlasili, aby došlo k dobrej výmene názorov. Takže nech sa páči, pán minister. Toto E, naše stretnutie je naživo vysielané cez web. Nemusíte sa obávať, že by to niekto nahrával, pretože tak či tak je to vysielané. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, vážení hostia, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma sem na dnes pozvali. Som, je mi cťou, že tu môžem byť. Vážim si vašu úlohu pri našej podpore, ktorá sa začína prejaviť rôznymi spôsobmi, napríklad tým, že pozorujete naše parlamentné vozby, ktoré, sa začínajú, ktoré začínajú byť stále transparentnejšie a transparentnejšie. Chcem vám povedať, že budeme hovoriť o troch hlavných témach. Poprvé je to bezpečnostná situácia e, v na Ukrajine, po druhé reformy v, na Ukrajine a niekedy sa hovorí, že sme prirýchli, budeme o tom s vami hovoriť a potom naše túžby, to všetko je to, čo vy chcete počuť aj od nás. To som hovorila aj ministrom. Chcem ale povedať, že vám ďakujem za vašu podporu a za to, že ste umožnili výmenu väzňov. Jeden z vojakov bol na našej konferencii jednej nedávno, dokázal sa vrátiť domov len preto, že mal vašu podporu. Myslíme si, že táto výmena bola spravodlivá na čas a umožnila ďalšiu cestu a e, umožní aj dodržiavať minské dohody. Ale chcem vám povedať, čo sa teraz deje na Ukrajine. Iste sa pamätáte, že stále sme vo vojne s Ruskom. Každý deň dochádza k obetiam na životoch. Za 5 rokov sme stratili vyše tisíc ľudí, väčšinou e, civilisti, aj vojaci, muži, ž, e, ženy, deti. Určite to všetko dobre viete, najmä tí, ktorí chodíte do Ukra- na Ukrajinu a videli ste to vlastnými očami. Musím vám povedať, že my na Ukrajine a prezident Zelenský sa snažíme naozaj z celých síl e, do ísť v duchu minských dohôd, pokiaľ do tej miery, ako ide s nami e, Rusko. My dúfame, že prvé kroky, ktoré sú humanitného charakteru, otvoria novú stranu e, v týchto rokovaniach. Je to aj pre, e, východisko pre ďalšie rokovania a Rusko chce E, ďalšie veci pred stretnutím Normandsko 4. Posledné stretnutie bolo v roku 2016. Čiže nemali sme rokovania už 3 roky. Poprvé, je to štátmajerová vzorec. Každý na Ukrajine už vie, čo to znamená. Naši novinári museli pripomenúť, čo to znamená táto, tento vzorec. Podľa nás a to, čo sme podporili v Berlíne, keď som bol poradcom e, prezidenta, je to veľmi krátky vzorec, veľmi jasný vzorec, myslíme si. A tá, tento vzorec by mal byť ľahko pochopiteľný. Je to zákon o osobitnom postavení pre región pod, okupovaný Ruskom bude e, operatívny dočasne prvý deň volieb, parlamentných volieb a miestnych volieb. A bude to vtedy e, navždy, ak povie ODIR OBS, že voľby sú v poriadku. O toto tu ide. Druhá podmienka, ktorú dali Rusi na stôl, bolo neangažovanie sa v troch testovacích oblastiach. Poprvé Stanis Luganska, kde sa už neangažujeme, ale začali sme budovať most. Most bude hotový o mesiac, hneď ako vyschne betón. Takže táto časť je splnená. Potom ďalšie dve oblasti a e, síly sú pripravené stiahnuť sa jediné, čo potrebujeme, je 8 dní bez strelby. To sa dohodlo v roku 2016, 7 dní obdobie na vychladnutie a 8 e, deň môžu sa potom sily stiahnuť a neangažovať. Zatiaľ taká situácia nenastala, ale my dúfame, že o dva týždne pred novembrom ešte sa nám to podarí dotiahnuť do konca pretože o mesiac by malo byť Normandsko 4. Taká je, taká je situácia so stretnutím v Normandii a od, to dúfame. Rusi prichádzajú niekedy aj s tretím očakávaním, že bude nejaký dokument a ľudia špekulujú, či je to Minsk 3, alebo či je to niečo, na čom sme sa dohodli, ale my dúfame, že veci, tie prvé dve veci nastanú rýchlo. Toľko k situácii v teréne momentálne. Výmena tých 35 ľudí, ktorých sme dostali späť, bola to veľmi ťažká snaha, ako viete, Rusi museli splniť rozhodnutie tribunálu a museli prepustiť tých 34 námorníkov, čo doteraz nerešpektovali pardon, 24 a my sme museli dať za výmenu 24 ľudí z našich väzníc. E, išlo o teroristov, ktorí dostávali za e, ktorí dostávali odmeny za zabitých Ukrajincov. Ďalšia výmena bolo 100 ľudí, tretia bude ešte náročnejšia ale my dúfame, že takto skončíme tú kapitolu rukojemníkov a môžeme pokračovať v našom pláne. Zelenský sa snaží aj komunikovať s ďalšími ľuďmi za líniou, s obyvateľmi za líniou a dúfa, že dosiahneme práva na seba určenie v rámci procesu decentralizácie, ktorý tak či tak prebieha na Ukrajine. Máme aj určité stopky, na to som upozornil dnes ministrov a tie sú jednoduché. Ukrajina je a bude unitárnym štátom. Nehovorím o násilnej federalizácii Ukrajiny. Druhá stopka je, že nezmeníme našu ústavu tak, ako to Rusi chcú. Urobíme určité e, úpravy našej ústavy, v súvislosti s decentralizáciou, tak ako je to v dohode z Minska. A tretia vec, tretia stopka je, že budeme mať voľby, ale na základe ukrajinských zákonov a e, štandardov BSE, a keď to bezpečnostná situácia dovolí, to znamená žiadny žoldnieri, ruské zbranie na ukrajinskej pôde a demontáž vojenských zariadení a prípadne ich odvoz do Ruska a vrátenie kontroly nad hranicami Ukrajine. Toto, sú, toto je ďalšia stopka, tak, pretože inak nemôžeme očakávať, že by boli splnené požiadavky OBS e, ODIR a len tak budú voľby slobodné. Tu by som skončil a ak máte otázky k bezpečnosti, tak veľmi rád potom ešte na ne odpoviem. Pokiaľ ide o ukrajinské reformy, niekedy nás obvinujú z toho, že len pečiatkujeme rýchlo všetky zákony a snažíme sa ich rýchlo schváliť, ale dlžíme toľko Ukrajincom, že jednoducho musíme takto postupovať. My sme sa snažili o schváľovanie zákonov rýchlým spôsobom v parlamente a mnohé z nich boli v, v zásuvkách 5 či 10 rokov a my naozaj dúfame, že naši poslanci budú, budú môcť schváliť e, v priebehu mesiaca 53 návrhov zákonov. Nemáme čas naozaj prejsť riadným postupom, musíme sa s tým zmieriť, ale potom budeme tie chyby radšej doľaďovať neskôr, e, než by sme, než by sme teraz e, boli v nečinnosti. A e, nie je to jednoduchá práca, ale dúfame, že ak sa budeme zacielovať na konkrétne oblasti, ako napríklad e, legislatíva boja proti korupcii, e, reforma justičného systému, tak budeme potom schopní dosiahnuť e, dobrý výsledok a ukázať naozaj e, Ukrajincom, že to myslíme vážne a že skutočne nám ide o to, aby sme postupovali, aby sme pokročili ďalej. Na začiatku Ehm, sme možno postupovali drasticky, ale dobre, drastické časy si vyžadujú drastické opatrenia. Takisto ehm, veľké ekonomické zákony prešli prvým čítaním a tie tiež budem, Tie sme tiež teda museli schváliť ehm, minimálne teda v súlade s našou asociačnou dohodou tu napríklad prezident podpísal práve dohodu, ktorá nám umožňuje tzv. bezvízový režim, alebo teda priemyselný bezvízový režim. Snažíme sa prekonávať odstráňovať prekážky priemyselnej štandardizácie a tak ďalej. Čiže e, tých, e, tých e, reforiem je toľko. My, my sme napríklad úplne úplne zmenili systém miestnej a regionálnej samozprávy. Uh, Ehm, my sme sa, venovali sme sa reforme prokuratúry. Ehm, proste tých, tých, tých, zmien je veľmi veľa a my naozaj dúfame, že, že to všetko rýchlo prinesie výsledky. No a ešte, keby som sa mohol vyjadriť, chcem vám pripomenúť, že ehm, my naďalej vidíme našu budúcnosť tak, že sa vidíme v Európskej únii, v NATO a nie je to len zakotvené v našej ústave, je to, za, je to, je to aj v mysliach ľudí. Um, ľudia, ľudia zaplatili životom za tieto hodnoty a určite budeme postupovať, eh, budeme sa snažiť eh, ďalej ľudia potrebujú podporu, musia, musia vidieť, že, že ich Európsky dom podporuje, že, že, že ich chce a že im chce pomôcť v každodennom boji. Takže pán predseda, toľko z mojej strany v tejto chvíli a ja veľmi rád zareagujem na otázky. Ďakujem, pán minister. Teraz by som poprosil Teraz poprosím eh, predsedu výboru pre vzťahy s Ukrajinou. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pán minister, vítajte medzi nami. Ja sa venujem spolupráci medzi našim parlamentom a ukrajinskými inštitúciami a dúfame, že čoskoro sa už eh, dá očakávať, že dôjde k výberu členov um, E, príslušného orgánu Justičnej rady uvádza, že budeme môcť ďalej pokračovať v spolupráci. Musíme sa nauč- po- naučiť sa jeden od druhého, možno, že nie úplne od začiatku, Um, ja, ja viem, že zhruba 80 poslancov u vás eh, v parlamente sú novými, sú nov, novozvolenými poslancami. Takisto aj u nás je okolo 60 poslancov, ktorí sú novozvolení, takže sa musíme učiť od začiatku mnohí. Eh, ja som teda predseda delegácie pre vzťahy s Ukrajinou. Budeme sa venovať otázke prehlbovania politického dialogu. Budeme sa venovať problémom v súvislosti s dobrou správou, otázkam právnemu štátu, pretože ak, bude, ak budú tieto princípy náležite eh, zabudované, tak to pochopiteľne pomôže ekonomickému rozvoju. Nemôžeme zabúdať na problémy s bezpečnosťou na Ukrajine vy ste e, susedom e, Poľska, Európskej únie a na druhej na druhej strane tu máme suseda, kým je Rusko a e, Ukrajina je obeťou takéto agresie. Ja vás chcem ubezpečiť, že skutočne budeme pracovať na, na vaše problémy budú určite prioritou pre náš parlament. Máme asi pol hodinku, 10 rečníkov sa prihlásil v diskusie. For the EPP, a EPP, Kaniete for the SND, SAD, for Renew, Renew, for the Greens, Zelený, for the ECR, Mr. E KR, pani Fotiga, za GUE, pán Wallis a pre nezaradených, pán Papadakis a pán Kubilios, nech sa páči. Takže, dobre, takže poďme na otázky. Kolegovia, poprosím vás, aby ste sa pridržali čínskeho času dvoch minút. Pán Galer, ďakujem veľmi pekne za to. Ďakujeme, že ste nám vysvetlili ten Štalmajerov vzorec. Ja úplne, ja plne súhlasím s tým, čo ste povedali, ako presne sa to musí krok po kroku udiať, ak dôjde k implementácii. Určite, určite v určitom bode musí dôjsť k voľbám. No a ešte k, ku konkrétnym reformným krokom keď bude pokračovať e, decentralizácia, aké sú vaše plány na také finálne kroky, kompletizáciu potom, pokiaľ ide o protikorupčný súd a spisy, ktoré sú v príprave, tieto, tieto spisy by nemali byť odozdané starému systému, ale už do rúk nového orgánu. Takže ako to teraz vyzerá? Ako vyzerá časový harmonogram v súvislosti s postúpením týchto spisov? Uh, ešte k obavám ohľadne určitých osôb. Ja som sa stretol s pánom Kolomiovským na konferencii JES v Kieve. Um, áno, sú tam určité otázniky, pokiaľ ide o, ich vzťah, o jeho vzťah k administratíve. Aj, aj pán Horošovškovský, ja som ho stretol ešte počas mm, e, ešte v minulosti aj on sa zrazu objavil a ja musím povedať, že uh, či je, či, či, je, či je potrebné e, nejakým spôsobom naviazať kontakty, alebo či, či musia naviazovať kontakty s novou vládou. Potom my sa pýtame, či už v tejto chvíli chcete e, Ehm, robiť niektoré zmeny alebo implementovať a potom to doladiť. Máme pocit, že sú tu ľudia, ktorí majú pocit e, alebo záujem na tom, aby išli finančné toky e, inou, inou cestou a možno, že to, alebo to, teda to, to určite cez, cez situácii nevňa pomáha. Ďakujem, pán Picula. Ďakujem, pán predseda, pán minister. Vítajte v Európskom parlamente. My sme vždy e, Ukrajinu podporil, podporovali tu na pôde parlamentu. E, naši poslanci veľmi zblízka sledujú reformný pokrok, najmä pokrok v oblasti justičných reforiem. A vy ste samozrejme hovorili o novom inštitúte na boj proti korup- boja proti korupcii. Samozrejme je dôležité aj posilniť nezávislosť eh, súdnictva. My preto nabádame Ukrajinu, aby využila všetko poradenstvo, eh, ktoré v tejto oblasti existuje. Napríklad tým, že že, že by ste mohli využiť expertízu Benátskej komisie Rady Európy. Ja by som bol veľmi rád, ak by ste nám povedali, ako budú vyzerať ďalšie reformné kroky. Mám na mysli reformu justície. Vítame, vítame pokrok, pokiaľ ide o riešenie konfliktu vo východnej, na východnej Ukrajine. Vítame aj e, tzv. normandský formát, o ktorom ste hovorili. Ukrajinský minister pre infraštruktúru koncom septembra zverejnil odhadované finančné potreby um, pre Donbass, teda peniaze, ktoré sú potrebné na opätovné budovanie infraštruktúry v Donbase. Takže k tomu by ste tiež mohli povedať. Potom nedám si sa stretli s generálnym tajomníkom Rady Európy. Uh, Diskutovali ste, diskutovali ste aj, aj, aj, aj o situácii v parlamentnom zhromaždení, vrátane navratu Ruska. Ako vnímate ďalší proces, ďalšie kroky na pôde Rady Európy v tejto súvislosti? Ďakujem veľmi pekne za Renew, pán Frekčius. Mm, ďakujem veľmi pekne. Vítajte, pán minister, medzi nami na pôde nášho výboru. Ja som sa práve vrátil z Londýna. Stretli sme sa tam s kolegami a musím povedať, že sme pomerne hodne diskutovali v rámci výborov o situácii na Ukrajine a závery z nášho stretnutia um, hovoria, aj, tak, hovoria aj, aj takým optimistickým jazykom a všetky, všetkým nám samozrejme ide o väčšiu podporu Ukrajiny. Pokiaľ ide o, o pripomienky z mojej strany, áno, my oceňujeme ambiciózne reformné programy prezidenta Zelenského, potvorujeme hornú radu, ale čo verejná mienka, najmä pokiaľ ide o možné mierové rokovania v Normandii medzi tými, ktorí bojujú Takže čo verejná mienka, ako to ona vníma? Potom otázka kolegu, predrečníka. Čo ešte možno urobiť e, zo strany EÚ v oblasti humanitárnej politiky v Dombase, aby, aby skutočne sa zviditeľnila otázka podpory zo strany EÚ a tak, aby tak, aby, tak, aby, tak, aby e, tak aby ľudia mali pozitívny pocit z budúcnosti, aby nezotrovali v tej šedej zóne, ruskej propagandy. A po tretie, máte nejaké dobré správy alebo správy ohľadne toho, čo bolo predmetom diskusie medzi pánom, medzi pánom Lukašenkom a pánom Zelenským. Hovorí sa veľa o narastajúcom tlaku Bieloruska, hovorí sa o takmer posledných dňoch nezávislosti Bieloruska. Ako to vnímate vy? Ako vnímate vy situáciu vášho severného suseda? Ďakujem. Petras za zelený. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ja som i podpredsedníčkou delegácie EU pre vzťahy EU a Ukrajiny. Podporujem to, čo povedal vedúci našej delegácie. Áno, my máme veľký záujem na intenzívnom dialógu s vašimi poslancami a Vidíme, že na ukrajinskej strane, aj na našej strane existuje samozrejme vôľa a takýto dialog, ale e, vy ste hovorili najmä o situácii na východnej Ukrajine, hovorili ste o bezpečnostných otázkach a pre, presne tomu by som sa chcela vyjadriť najskôr. Určite pokiaľ ide o výmenu väzňov, o ktorej ste hovorili, vy ste, vy ste poskytli veľa, niečo ste dostali, ale povedzme, že je v tom, že, že, že je v tom určitý asymetrický komponent. Dokážete si predstaviť, e, pokiaľ ide o ďalšie kroky, ohľadne štámeho vzorca a e, minského či normandského formátu. Dokážete si predstaviť, že Moskva naozaj akceptuje to, čo, o to, o čo ste žiadali, alebo to, ako budú vyzerať ďalšie kroky. Ja naozaj nerozumiem tomu, akým spôsobom vôbec chcete organizovať alebo manažovať e, tie voľby, kto to bude monitorovať za ukrajinskú stranu, kto, bude, kto, to bude mať na, na, kto to bude mať na starosti. Ehm, máme nejakú EU misiu naplánovanú, alebo aký medzinárodný dohľad ehm, sa bude tomu venovať. Ja si, ja, ja si nedokážem predstaviť, že DNLNR eh, ľudia akceptujú medzinárodné normy pre transparentné inkluzívne voľby, tak povediac. Ďalšie veci. E, tie budúce kroky v rámci dohôd. My sme eh, trošku mi tam chýba taká jasná línia. Nie je mi jasné, pán Jarnenko je tieňovým ministrom, alebo kto vlastne vedie e, tieto postupy v rámci dohody. Môžete nám to vysvetliť? Ehm, kto bude aj za... Kto teda povedie rokovania za jednotlivé strany? ja by som naozaj trošku varovala pred tým, aby, sme, aby sa zmiešaval proces decentralizácie na Ukrajine s, s Minským vzorcom či s Minskou dohodou na druhej strane. Podľa mňa ide o dve rôzne veci. Respektíve vo finále by to boli tu dve, dve, to boli dve rôzne veci. Ďakujem, pani Fotiga. Vítajte, pán minister, na výbore AFET ubezpečujeme vás o, našej, našej, o, o podpore z našej strany. Podporujeme, podporujeme vás. Ja sa chcem spýtať dve veci. Ako vy vyhodnocujete slobodu navigácie v Azovskom mori v súčasnej dobe a ako hodnotíte eh, priechod kepským prielivom alebo možnosť preplávania a ako hodnotíte ako hodnotíte um, teritoriálnu integritu vašej krajiny. Ďakujem veľmi pekne, pán Wallace. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, veľmi pekne ďakujeme za váš úvodný príhovor. Pán Zelenský e, vy, vyhral, získal 72% vo voľbách a je to jasný signál, že e, ľud Ukrajiny si želá mier, Samozrejme nie tí, ktorí žijú zo zbraní, ale keď už hovorím o zbraniach Ukrajina, ako určite uznáte, stojí pred mnohými výzvami do budúcna. Ja len rozmýšľam, prečo krajina ehm, vynakladá veľa peňazí na zbranie, keď, vás, keď čelíte úplne iným výzvam. Veď to ľudí určite nenakrmi a uh, pokiaľ ide o protikorupčné zákony, Vieme, že sa objavilo, hovorilo sa o privatizácii a keď sa Rusko zapojilo do privatizácie počas Jelcina, tak došlo ešte k zvýšeniu korupcie a jediní, ktorí z toho mali osoch, boli oligarchovia. Sú tu, um, hovorí sa, že, že, že Zelenský chce privatizovať veľké časti pôdy. A ešte uh, pán minister, prečo teda prečo sa Zelenský stretol s nacistickou skupinou E14, ktorá je uh, považovaná za organizáciu podľa vás? Uh, podľa vás pomáhajú takéto stretnutia mierovému procesu? Nože na záver ja, ja, rozum, ja rozmýšľam pre váš premiér v, včera e, sa, sa zúčastnil podujatia, ktorý, ktorý organizujú neonastické skupiny. Tieto ľudia sú proti mierovému procesu a ja teda len rozmýšľam, že prečo sa vôbec e, stýkate s takýmito ľuďmi. Ďakujem veľmi pekne, pán Wallace. Pán Papadakis, na dve minúty. Vystúpim po grecky. Κύριε Υπουργέ, στις 16 του Ιούλη το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουκρανίας 16. júla Ukrajinský súd zakázal komunistickú stranu. 19. augusta v Kieve bol zakázaný aj komunistický denník. Samozrejme, komunistickí kandidáti nemôžu sa viac uchádzať o kresla v politickom živote. Teda ja, ja by som chcela o tom hovoriť z pohľadu e, ľudských práv. Vaša vláda, tak ako aj predchádzajúce vlády, sú, sú nápojené na e, m, extrémnu pravicu. To, čo povedal Prečník, je pravda. E, stýkajú sa s neonacistickými stranami a m, a vy sa snažíte na druhej strane tu odstrániť e, komunistickú minulosť. Takže aká je vaša pozícia k tomuto všetku? Ako, ako, ako to vnímate? Ďakujem veľmi pekne. EPP blok pani Kaniete. Ďakujem, pán minister. Vítajte a pokiaľ ide o to Stomer formul, ten, ten vzorec, vy ste presne definovali červené línie, ktoré sú dôležité pre Ukrajinu. Ale ja viem, aká je politika Ruska, ako vyzerajú ich nástroje, ktoré mm, využívajú na medzinárodnej úrovni. E, pozor, aby ste sa nestali tou, tou, tou stranou, ktorá je vinná v očiach medzinárodného spoločenstva, pretože, pretože Rusko rado využíva eh, nedostatok politickej vôli, vôle na, na Ukrajine a radi využívajú aj, eh, aj, eh, aj neúspechy krajiny. Čiže uh, Eh, ešte k niečomu z minulosti. Keď sme my ako pobaltské štáty opätovne získali nezávislosť, 70%, 70% poslancov bolo novozvolených poslancov, teda nie 70, ale 95% poslancov bolo novozvolenými poslanc, poslancami a viete, kde sme teraz a viete, niekedy je to, je to, je to, niek- je, je to niekedy privilégium učiť sa z tých dobrých zdrojov, nie z tých zlých zdrojov. No a potom mám otázky. Poprvé, Ide o prepojenie, ktoré existuje medzi e, súkromnými e, bankami a medzinárodnými e, nadáciami a e, teda tam ide o úvery pre Ukrajinu a tu, tu mám na mysli e, denacionalizáciu privatbanky a ja osobne e, mám veľký záujem, respektíve zaujíma ma, akým spôsobom sa v prvom bude, bude implementovať e, reforma, legislatíva, pretože r- Ukrajina vlastní jednu z najúrodnejších pôd vôbec v Európe a ja si e, neviem predstaviť, ako všetci investori z, zvonku už premýšľajú, ja si viem predstaviť, ako už všetci rozmýšľajú nad možnými požiadavkami. My sme si tým prešli, Bulharsko, ďalší, e, pretože všetci tí, ktorí pochádzajú zvonka, tak e, tí majú oveľa viac peňazí a môžu si pôdu kúpiť. Vy si tú pôdu vašu musíte chrániť. Nebudem opakovať to, čo povedali kolegovia, pretože, um, pretože um, nechcem to opakovať. Rada si počujem už vaše pripomienky. Pán Bažecku, nech sa páči ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán minister. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Je to správne miesto na diskusie o situácii e, na Ukrajine. Mám dve otázky. Prvá otázka znie, budem hovoriť veľmi úprimne. Veľmi ma prekvapilo, ako ľahko Ukrajina schválila a prijala Steinmeierovo riešenie. Ak dovolíte, aby som to naformuloval z praktického hľadiska, tu hovoríme o, o podnesterskovaniu e, Ukrajiny e, situácia v Lugansku a, a v je taká zložitá, že už nemôžete hovoriť o e, jednotnom štáte. Veľká e, právomoc e, sa presúva na rebelov v Donbase a v Lugansku. Prepačte mi, ale je to tak. Vo veľkej miere majú podporu Ruska, ale získajú veľkú časť aj Ukrajiny, ak sa toto riešenie 100% uplatní. Ďalšia pripomienka, pokiaľ ide o článok 4 vašej asociačnej dohody, dohody, ktorú som podpísala aj ja, Ide o vec, ktorá sa týka menšín. Samozrejme, nemôžem posudzovať eh, kroky ukrajinskej vlády alebo parlamentu, ale podľa mňa ste urobili veľké, veľkú chybu, eh, keď ste sa rozhodli, že menšinám neumožníte, aby sa vzdelávali vo svojom národnom jazyku, napríklad v maďarskom či rumunskom jazyku a nútite ich aby podstúpili vzdelávanie v ukrajinskom jazyku. Mm, tento aspekt môže mm, spôsobiť napätie aj vo východnej časti Ukrajiny. Ďakujem, pán Bezesku. Pani Backo, ako posledná rečnička, ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem veľmi pekne, pán minister, za to, že ste prišli medzi nás. Moje otázky súvisia s otázkami niektorých kolegov, ktoré tu odzneli, alebo teraz ich pripomienkami. Moja prvá otázka znie, aké sú vaše budúce plány, pokiaľ ide o národnostné menšiny, pretože pán prezident Zelenský oznámil, že schváli alebo predloží samostatný zákon k otázke národnostných menšín, takže o čom bude tento zákon, prosím, alebo môžeme o ňom dostať nejaké informácie. No a moja druhá otázka sa týka administratívnej reformy. Takže um, že teda táto oblasť bude napojená, pripojená administratívne na oblasť Lvova. Je to pravda? A aké sú ďalej e, kroky e, ministra zahraničných vecí, pokiaľ ide o zlepšovanie diplomatických vzťahov s e, okolitými krajinami? To je tiež veľmi dôležitá otázka z môjho pohľadu. Ďakujem a um, Pán Kubilius, predseda Euronestu, dostane slovo ako posledný. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, vitajte medzi nami. No a ja mám možno také mm, dve zásadné otázky. Jedna sa týka mierového procesu samozrejme ehm, môžeme len pochváliť ehm, vedenie Ukrajiny ehm, a teda treba si povedať aj to, že, že tú základnú časť a podiel na to miery nesie Kremlin a nie Kiev, ale um, sú to aj určité nerealistické aspekty a to potrebujeme práve pochopiť. Takže ak, z akých podmienok sa budú uh, konať lokálne voľby v Dombase, máme tu um, žoldnierov, uh, um, situácia na hraniciach je taká, aká je, čiže uh, uh podarí sa vám e, dosiahnuť potrebné podmienky do konca budúceho roku, tak som to vyrozumel nie tohto, ale budúceho roku, e, pretože niekedy v priebehu budúceho roku chcete e, usporiadať miestne voľby. Ak nie, za začal, zač, začnite, alebo začali ste otvorene hovoriť o nejakom pláne B, alebo neviem, ako ste ho nazvali, ale uh, hovorili ste o, o nejakej možnosti zmrazeného konfliktu alebo o akým, akomsi cyperskom e, riešení alebo podobne. Mohli by ste k tomu niečo bližšie povedať? No a um, ešte k tomu mierovému procesu. Myslím si, že e, určite každý súhlasí s tým, že mier nie je len záležitosťou Ukrajiny a podľa mňa je to najväčšia geopolitická výzva na európskom kontinente. Možno je to ešte dôležitejšia otázka ako Brexit. No a len nedávno počas zasadnutia ministrov tu v Bruseli som navrhol, aby sme v parlamente mali, e, ak teda máme špeciálny riadiaci výbor pre Brexit tu v parlamente, prečo nemáme špeciálny osobitý e, riadiaci výbor pre mierový proces na Ukrajine? Ehm, tam mm, teda by bola zabezpečená naša, naša prítomnosť a náš podiel aj na tomto významnom procese. Ďakujem veľmi pekne, to bude všetko. Ako vidíte, pán minister, Ukrajina má mnoho priateľov v AFETE. Mnohí kolegovia majú záujem, sledujú situáciu vo vašej vlasti mnoho rokov. Takže máte 15 minút, aby ste odpovedali na všetky tieto otázky. Asi som mal začať pred pol hodinou. Ďakujem veľmi pekne. E, som prekvapený tou rozmanitosťou názorov, ktoré tu zaznievajú a pritom máte aj, viete vždy dospieť spoločnému záveru. Potom ste tu hovorili o nacistoch, komunistoch, Putinovi a prečo vydávame peniaze na zbranie, keď nemáme čo jesť nie je pravdou, že nemáme čo jesť. My na Ukrajine máme čo jesť. Nie je to také zlé. S vašou pomocou sa nám podarilo za 5 rokov dostať z nuly na 4,6 hospodárskeho rastu. To by nebolo možné bez podpory finančnej, politickej, podpory našich priateľov v EÚ a bez toho, že by ekonomika fungovala na našej strane. Teraz si môžeme dovoliť aj troška plánovania, ako sa dostaneme z tej ťažkej situácii, v ktorej sme a či dávame do zbraň, e, peňazí na zbranie, tu sa neshodneme. Ja si myslím, že vydávame 2,3 na obranu, čo je e, norma NATO pre nebojujúce krajiny. 5,6 je bezpečnosť a obrana ja si myslím, že by sme potrebovali vynakladať 30 aby sme sa ubránili pred agresiou, ale buďme realisticky, malá červená armáda nedokáže zvíťaziť nad veľkou červenou armádou. Aby sme sa efektívne bránili, musíme mať efektívne a rozmanité ozbrojené síly, námorníctvo a letectvo. Zatiaľ máme len jednu loď, ktorá zostala v našom námorníctve, všetko ostatné nám zobrali Rusy. A táto loď bola na misii NATO, preto keď sa loď vrátila, bolo už potom, potom všetkom. A preto máme túto loď vďaka NATO, aj keď nie sme členmi, vidíme význam tejto organizácie. Či sme neonacistický národ, tak to je veľmi ťažké, keď nás, keď obviníte Žida z juhu Ukrajiny, že je neonacistom. My sme boli jediný národ na svete, kde je premiér aj prezident Židom. Neverím, nemyslím si, že ľudia by si vôbec mohli dovoliť, že takíto ľudia by boli nacistami. Pokúsiť sa obviniť Ukrajincov, či sú nacisti, nož keď sme začali túto vojnu, bolo predo mnou takí ľudia ako vy a povedali, a vy ste radikáli. Áno, žiaľ, Musíte sa stať radikálom, keď strácate ľudí naľavo, napravo a 70% územie vám ukradnú a na Kryme 2 milióny ľudí boli ukradnutých a, a súčasne vidíme, že dochádza k zaplavovaniu uholných baní. To boli naše bane. A teraz musíme dovážať uhlie z Južnej Afriky, Polska, Ameriky lebo sme došli od Donbass o túto dôležitú oblasť pre náš priemysel. Takže musíme sa stať radikálmi, radikalizujeme sa. Chcem vás ubezpečiť, že Ukrajinci získajú všetko naspäť a vrátime sa, keď získam všetko naspäť, vrátime sa k našemu polospanku, nudnému národu polnohospodárov. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. My musíme účinne bojovať a po víťazstve sa vrátime do driemot. Zatiaľ sa nám podarilo dostať do našich ozbrojených síl všetky skupiny, ktoré bojujú za našu slobodu, máme ich pod kontrolou. To nie je veľký problém, keď sa premiér stretáva so skupinami, ktoré prichádzajú. Keď si pozriete médiá dnes, tak uvidíte tam skupiny, ktoré protestujú vo veľkom počte na Ukrajine v uliciach Takže my sa snažíme stretnúť s veteránmi, so všetkými ľuďmi, ktorí stratili svojich priateľov vo vojne. A oni prichádzajú za nami a hovoria nám Steinerovej vzoreci kapitulácia. A ja súhlasím a chápem, čo ste sa ma pýtali, keď ste povedali, že Rusko dosiahne to, čo chcelo, keď Ukrajina sa snaží bojovať proti Rusku. My nie sme naivní. Ani ja ako diplomat, ja v nič neverím, ale aj ľudia vo vláde neveria, pretože keby Rusko chcelo, už to mohli mať pred 5 rokmi. Mohli zmeniť svoje správanie hneď ako zistia, že Ukrajina sa nevzdá, alebo zistili, že Ukrajina sa nevzdá, cítime, to nebezpečie transnesterizácie. Pravdepodobne o to ide pán predseda. My sme práve hovorili s predstaviteľmi EÚ. Tú istú otázku tá zaznela, že či vidíme toto nebezpečie, že budeme mať ďalšie transnestersko. Chcem vám povedať, že počas tých rokov vidíme tento vzorec ktorý sa ako keby znovu a znovu používal zo strany Ruska, vytvoria nejaké malé územie, je to ako kotva a ťahajú so všetkým, čo majú tieto republiky, ktorým sa nepodarilo uniknúť v tom prvom kole ako po Baltiu na západ. My sme premarnili ten čas, vtedy to nebolo možné a Rusko bolo vtedy slabé a dovolilo susedom to spraviť a za to platíme dnes našimi životmi. Ešte k reformám a korupcii a mal, e, zlučovanie a decentralizácia. Učíme sa zo skúseností mnohých európskych, najmä východoeurópskych štátov, najmä Polska. Ak sa nemýlim, tak Polsko sa snažilo dobrovoľne zlučovať už 9 rokov. Potom sa rozhodlo, že prišiel čas pomôcť týmto komunitám, aby sa samé amalgamovali. My sa blížime k tomuto momentu. My sme vynaložili 3 či 4 roky na to, aby sme ľuďom dali viac peňazí, práv, právomoci. Niektorí z nich to radi prijímajú, ale niektoré regióny nie sú ešte tak ďaleko v procese decentralizácie. Posledná vec, čo som počul od premiéra, bolo, že budeme mať plán, ako dokončíme decentralizáciu a zlučovanie komunít, či dáme ľuďom viac stimulov, alebo jednoducho spravíme administratívnu reformu, aby sme tvarovali novú Ukrajinu to sa týka najmä ľudí na východe Ukrajiny. Väčšina práv, ktoré chcete mať, môžu dosiahnuť cez decentralizáciu, ale sú konkrétne veci, ako napríklad ďalší jazyk, a náš jazyk už dáva, náš zákon už umožňuje ľuďom hovoriť akýmkoľvek jazykom, ako chcú, mimo úradného styku. Môžu v súkromí hovoriť, čím chcú, bohoslužby, Môžu použiť jazyk, ktorý chci, ale úradným jazykom je ukrajinčina. My chápeme, že to nie je nikde vytesané do kameňa, ale chceli sme dosiahnuť ako národ, ktorý trpel eh, nedostatkom pozornosti, ak by som to tu mohol takto jednoducho povedať, počas komunistickej minulosti, tak ja som Ukrajinec, ja som mal len dve hodiny Ukrajinčiny počas mojich eh, počas chodenia do školy. Takže, a museli sme sa učiť, všetko bolo v ruštine, takže víte si predstaviť, aké boli znalosti Ukrajinčiny na Ukrajine. Takže preto niekedy musíme ukrajinizovať Ukrajinu. Niektoré miestne komunity to celkom nechápu a nevážia si a súčasne ja chcem najmä, aby maďarská menšina pochopila, že nemôžete realisticky očakávať 100% maďarčinu v 100% maďarčiny v školách, ktoré platí e, ukrajinská vláda. Takže jednoducho musia vedieť troška ukrajinsky, aby po skončení školy sa mohli integrovať do väčšej ukrajinskej spoločnosti, aby sa stali diplomatom, lekárom a podobne. Máme 74 maďarských škôl a postupne máme aj niekoľko ďalších e, hodín v Ukrajinčine, ako napríklad e, dejiny Ukrajinčiny a podobne. Chceme dosiahnuť určitú rovnováhu. Každý národ, e, každý štát našiel svoju vlastnú rovnováhu. My na tom ešte pracujeme, hľadáme túto rovnováhu medzi úradným jazykom a menšinovými jazykmi. S Maďarmi sme sa dohodli, že odložíme tento zákon na rok 2023 ale nepočul som, že by naši maďarskí priatelia oznamovali toto ľuďom, že niečo robíme. Niekedy sa to jednoducho nevie. Ja som sa pýtal, ako ďaleko pôjdeme e, na ceste k zlepšeniu našich vzťahov. Minulý týždeň som sa stretol v New Yorku s maďarským partnerom a dohodli sme sa, že sa nás e, hneď stretneme, že premiér Orbán navštívi Ukrajinu, musíme nájsť e, termíny, ale náš prezident má naozaj veľmi nabitý program, takže je veľmi ťažké nájsť vhodné to e, riešenie. Kolomojský private, private bank odra... Potom ste tu niečo hovorili o súkromnej banke, to nebudem odpovedať. Mám aj vysvetlenie. Súkromná banka bola najväčšia, tá Private Bank bola najväčšia banka v čase privatizácie. Bola príliš veľká na to, aby padla, ako hovoria Američania. Väčšina Ukrajincov tam mala svoje peniaze a keď Ukrajina, e, keď táto banka e, sa mala privatizovať, ja neviem, či to bolo dané, e, spravené legálne. To musíme ešte zistiť. Súdy musia rozhodnúť. Prezident Zelenský jasne povedal, že banka bude znovu znárodnená. Nie, on jasne povedal, že ak ten postup bol nezákonný, tak sa to musí napraviť bez ohľadu na to, a E, kompenzácie sa majú zohľadniť potom nezávisle. Banka zostane štátnou bankou a bude slúžiť Ukrajincom. Lukašenko a Zelenský. Škoda, že sme online. Väčšina rokovaní bola veľmi zaujímavá a súčasne cítite, že Bielorusi cítia, tú horúčku z východu. To je to, čo hovoríme našim bieloruským susedom, že Rusko nie je nebezpečím len pre Ukrajinu, pretože Ukrajina sa snaží byť príliš nezávislou. Nie, každý sused Ruska musí to očakávať, aby na to pripravený. Posledné kroky Putinovho režimu, keď sa bude snažiť získať väčšiu, väčšiu kontrolu nad bieloruskými úradmi a spôsobom života, je niečo, s čím sa Bielorusko čoskoro stretne, preto Lukašenko sa neza, už nevolá posledným diktátorom. Ten titul, myslím, prenechal Putinovi. Teraz je viac orientovaný na Ukrajinu a dokonca na EÚ. To znamená na západnú Európu. Hovoríme s ním o mnohých ekonomických otázkach, o mnohých budúcich projektoch, vrátanie projektov, ktoré umožnia našej časti európskeho kontinentu byť zjednotenejšou. Takže toto ide zaujímavým smerom. Ešte 5 minút. Takže takmer som skončil. No, teraz privatizácia pôdy. Takže chcem vám povedať, že som si plne vedomý, pokiaľ o, ohľadne pozemkovej reformy, my sme hovorili o minulý rok o rôznych formách, ako privatizovať pôdu, ale e, len len obmedzený počet e, krajín e, vo svete e, neumožňuje vlastníctvo pôdy vo, v súkromných rukách a my jednoducho e, nemôžeme nevyužiť toto bohatstvo. My, my, my vieme, že, že pôda je obrovským driverom nášho hospodárstva. Plány vyzerajú tak, že, bude, že, že obmedzíme predaj pôdy len ukrajinským občanom, čiže len tí budú môcť nakupovať pôdu a potom si premyslíme, akým spôsobom môžeme prilákať e, zahraničných investorov a koľko koľko pôdy môže vlastniť jeden vlastník a podobne. Čiže toto všetko chceme riešiť. Len chcem pripomenúť, že legislatíva k súkromnému vlastníctvu pôdy bola schválená pred 11 rokmi. Každý, každý rok potom e, sme opätovne schválovali moratórium, ale my samozrejme sme, sme, sme pripravení sme pripravení sme pripravení schváliť aj slobodné vlastníctvo pôdy, uvidíme. E, samozrejme, je dôležité sa pozrieť, akým to, ako to je potom postupovať, keď k nám príde niekto kúpiť tú pôdu. V oktobri otvárame náš trh, ale teda samozrejme najprv musíme vyriešiť finančné nástroje, napríklad ako poskytovať mikroúvery ale, s nízkymi úrokmi, teda ako by si ju, alebo umožniť tým, ktorí majú pôdu záujem, aby, aby si ju aj e, mohli kúpiť. Ja, ja sa len teda snažím vysvetliť, akým smerom ide naše zmýšľanie, pokiaľ ide o, o pôdu, vlastníctvo pôdy a zahraničné investície e, na väznosti na našu reformu. Pokiaľ ide o výmenu väzňov, už som povedal, že ide o citlivú otázku pre Ukrajinu Išlo o dobrovoľné súčasné išlo uvoľnenie. o dobrovoľné súčasné uvoľnenie. Um, prepustenie. Ide, ide o prepustenie. My sme teda hovorili, že po, my máme, my máme menej a menej Rusov v našich väzniciach a museli sme si, musíme vymeniť tri e, skupiny, teda ruských občanov, ukrajinských občanov, ktorí sú v Rusku a a tých, ktorí sú na okupovanom Kryme a tých, ktorí sú na okupovaných územiach na Ukrajine. Dokážete si predstaviť, ako vyzerá celý komplexný obraz takejto výmeny a takéhoto prepustenia. Takže ak e, toľko z mojej strany v tejto chvíli. Oh, the Communist Party. Komunistická strana. Áno. Zopár predchádzajúcich vlád stranu zakázalo a komunistický režim e, nás stál aj hlad a mi, milióny hľadujúcich a už nikto by sa nerad vracal do tohto režimu a ja súhlasím, že žiadna ideológia by nemala byť zakázaná, ale e, my, sme, my sme presvedčení, že mnohí z komunistov sa akýmsi spôsobom pretransformovalo do sociálno-demokratických strán, čiže, čiže e, niekoľko... Ja si myslím, že e, to bude trvať ešte nejaký čas na nejaké... Na, na, na, bude to trvať nejaký čas, než vôbec bude možné využiť alebo opätovne zostaviť alebo vybudovať takúto stranu pre niekoho. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, ďakujeme že ste s nami strávili váš čas. Ďakujeme, že ste prišli do Bruselu z Luxemburgu. My vám želáme naozaj všetko dobré, želáme vašej krajine všetko dobré do budúceho. Ja ďakujem veľmi pekne. No a ešte, ak dovolíte, vážení kolegovia, niekto, do, niekto niečo do bodu rôzne nie je dobre, takže oznamujem, ďalšie zasadnutie bude 6. a 7. novembra tu v Bruseli. Končím dnešné zasadnutie.